Ešte dve oznamenia. Poprvé, kolegovia, prosím, utište sa, usaďte sa. Takže prvé oznámenie. Predseda obdržal od skupiny EKR návrh na zmenu nominácií do výborov a taktiež do delegácií. Toto bude súčasťou zápisnice z dnešného zasadania. A pokiaľ sa nikto do schválenia zápisnice nevyjadrí, tak budeme tieto zmeny považovať